mi dali vedieť, že predložia požiadavku o postúpenie späť na výbor v zmysle článku 168 e, v súvislosti so správou Corbett o e, všeobecnej reforme rokovacieho poriadku Zajtra večer o tom sa bude hlasovať skôr, ako sa zahájí rozpráva k správe Korbet. Toľko moje oznámenie. Ďalší bod programu správa od pani z Kasiotu o organizácii pracovnej doby osôb vykonávajúcich mobilné činnosti v cestnej doprave.